ahora sí. Vážení poslanci, dámy a páni, predstavitelia Európskeho parlamentu, vážený pán predseda, vážení hostia. Dnes sme tu, aby sme oslávili výročie najlepších 60 rokov v dejinách Slobodnej Európy. Táto chvíľa by nám mala pripomínať, že nielen dnes, ale každý deň občania sú protagonistami eh, veľkého dobrodružstva európskej demokracie. Bez národov v Európe by Európa jednoducho neexistovala. Energia, sila, legitímnosť, konania, to všetko vyplýva z našej účasti ako občanov. Preto potrebujeme priniesť Európu bližšie k ľuďom. A toto je prvý záväzok, ktorý som urobil vo svojom mandáte. 751 volených členov parlamentu s podporou mnohých ďalších v parlamente musíme robiť všetko preto, aby európske inštitúcie nezostali zavreté vo svojich palácoch so zdvihnutými padacími mostíkmi. Musíme otvoriť dvere, musíme ísť von, musíme počúvať, rozprávať sa, musíme pochopiť, čo nám ľudia hovoria problémy občanov a dôstojnosť, ľudská dôstojnosť sa musí dostať do jadra všetkých našich aktivít. Nedávne voľby potvrdili, že nie sme unavení z našej Európy. Jednoducho chceme iba lepšie pracovať. Chceme vyriešiť problém predovšetkým nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých, terorizmus, nelegálna imigrácia ochrana zdravia, ochrana životného prostredia, obhajba práv žien, obhajba najslabších v rámci Európskej únie a mimo nej. Chceme hmatateľnejšiu Európu, Európu faktov. Chceme skutočnú Európu. Stačí zdravý rozum, aby sme pochopili, že tieto problémy sa nevyriešia oslabením Európy. Nejaký členský štát, dokonca ani len ten najväčší a najsilnejší nemôže sám rokovať s Čínou, so Spojenými štátmi, americkými, s Ruskom, s Indiou. Alebo konať proti eh, rastúcim migračným tokom z Afriky a zo Stredného východu alebo proti globálnemu oteplovaniu a nemôže ani žiadny štát sám bojovať za hodnoty, s ktorými sa stotožňujeme. Iba zjednotený sa nám podarí prekonať výzvy, ktorým čelíme. Keď turecký eh, prezident hovoril o fašizme a nacizme, keď hovoril o niektorých z našich eh, krajín, eh, bol som rozhorčený. Európa je majakom vo svete, keď ide o ochranu základných práv. Sme jediný kontinent bez trestu smrti. Sme o mnoho viac ako iba trh alebo mena. Iba zjednotení a solidárni môžeme naďalej viesť a obhajovať hodnoty a pozbudzovať našich susedov, aby sa nepúšťali do neliberálneho nacionalizmu. Teraz budeme pokračovať s našim programom a teraz je mi cťou a predstaviť našich dvoch dnešných hostí. Našim prvým hostom je Barbara Hendrix. Pôvodne z Arkansasu v Spojených štátoch je Barbara momentálne štátnym príslušníkom Švedska a Švajčiarska je najdlhšie slúžiacou veľvyslankyňou dobrej vôle UNHCR. Založila nadáciu Barbary Hendrix pre mier a zmierenie. Táto nadácia koordinuje prácu pre utečencov a obhajcov ľudských práv. Pani Hendrix, ďakujem, že ste zavítali medzi nás. Dobré ráno. Vážený pán predseda, poslanci, vážení hostia a priatelia Európy. Je to obrovské privilegium pre mňa byť tu, v tejto sále, pri príležitosti 60. výročia rímskej zmluvy. Požiadali ma, aby som hovorila po anglicky, a tak teda budem hovoriť po anglicky dôležité výročia nás inšpirujú, aby sme sa pozreli na cestu, ktorou sme prešli, aby sme vyhodnotili dosiahnutý pokrok. Takisto nám to dáva príležitosť uctiť eh, si tých, ktorí sa vybrali na túto ambicióznu eh, cestu. V tomto veľmi kritickom čase v dejinách si musíme takisto položiť otázku, ako eh, sa chceme pohnúť pred smerom k jasnejšej budúcnosti Hovorí sa, um, žite v zaujímavých časoch. Uh, to znamená uh, v časoch strachu, násilia a nepokojov. To je kliatba, ale my nemôžeme poprieť, že naša epocha je plná neistoty, nebezpečenstva a viacnásobných kríz. Chamtivosť uh, neškrupulóznych bank a finančných inštitúcií, ktoré doteraz zostali nepotrestané, spôsobili medzinárodnú ekonomickú krízu s katastrofálnymi dôsledkami. Vykolajená celosvetová ekonomika, nezamestnanosť a nevýdaná a obsaná úroveň nerovnosti, ako aj úsporné opatrenia, ktoré nespravodlivo trestajú najslabší člen našej spoločnosti. Sme už v 11. hodine ekologickej krízy. Ostalo už tak malo času, aby sme zachránili našu planetu. Napriek tomu naďalej eh, trávime vodu na Zemi, vzduch a takisto ničíme eh, flóru a faunu. Celosvetový terorizmus, eh, barbarská epidémia, ktorú vedie nenávisť, ktorá je čiastočne živená našimi nemorálnymi a nelegálnymi vojnami, sa bojuje v našom mene. Zacieluje nevinných civilistov všade vo svete a snaží sa nás vtiahnuť do e, blúdneho kruhu násilia. Zajtra e, si budeme s veľkým žialom a smutkom pripomínať výročie nezmyselného útoku na letisko v Bruselu, ku ktorému došlo minulý rok. Konflikty na svete spôsobili obrovské humanitárne krízy. Viac ako 65 miliónov ľudí bolo nútených e, utiec, aby prežili. Dve tretiny sú premiestnené mimo svojich krajín 80 ostáva v regiónoch e, v rozvojových krajín. 10 miliónov ľudí nemá svoj vlastný štát a 600 tisíc z nich žije v Európskej únii. UNHCR ešte nikdy nebola konfrontovaná e, s, takou, e, s takým rozmerom a množstvom rodín, v núdzi, odkedy inštitúcia vznikla v roku 1951. Všetky členské štáty tohto orgánu sú e, stranami dohovorov utečencov, ktoré nielen zaistujú právo žiadať o azyl, ale takisto má aj zábezpeky zabudované na riešenie obav, ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti. Dohovor vstúpil do platnosti v júli 1954 a e, v júli 1956, keď tanky napochodovali do Budapešti, aby zastavili maďarskú revolúciu. 200 tisíc Maďarov utieklo do Rakúska. UNHCR ich uznala ako utečencov a urobila všetko preto, aby ich presídlila. Táto operácia formovala spôsob, akým humanitárne organizácie odtedy riešili utečenské krízy. 10. decembra 1948 valné zhromaždenie OSN eh, vyhlásilo a prijalo univerzálnu deklaráciu ľudských práv. Eh, mala som vtedy iba 20 dní. Moji rodičia nikdy nepočuli o tejto deklarácii, ale vedeli veľmi dobre, aké sú zákony Jima Crowa, zákony apartheidu, ktorý segregoval rasy na juhu Ameriky. Ja som sa narodila bez štátu v mojej vlastnej krajine. Nemohla som ťažiť e, z tej istej ochrany, e, ktorú zákon e, poskytoval každému bielomu dievčaťu, ktoré sa narodilo v ten istý deň v meste Stevens, Arkansase. Ako dieťa som bola svetkom hnutia občianských práv, ktoré iniciovala odvážna Rosa Parks a ktorý viedol Martin Luther King. Keď zákon o občianských právach a hlasovacích právach bol podpísaný v júli 1964 po 300 rokoch otroctva a 100 rokoch apartheidu som získala svoje práva, ale e, čo bolo ešte dôležitejšie, získala som schopnosť e, uplatňovať svoje občianské povinnosti a to mi zabezpečil moju slobodu. Od tej chvíle som sa rozhodla, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som podporovala, obhajovala ľudské práva pre všetkých a za každých okolností. Takže keď ma UNHCR požiadala, aby som sa stala veľvyslankyňou dobrej vôle v roku 1986, považovala som to za príležitosť, ako začať uplatňovať eh, svoju úprimnú vieru že mier vo svete musí byť založený na princípoch eh, ľudských práv. Počas posledných 30 rokov som dvíhala svoj hlas v mene utečencov z celého sveta, od Južnej Afriky cez Kambodžu, Južný Timor do Rwandy až eh, do bývalej Juhoslávie. Eh, stretla som priveľa matiek so zlomenými srdcami, ktoré museli pochovať svoje deti v Grécku minulý rok matka nemohla zadržať slzy, keď hovorila o svojej nebezpečnej ceste a o živote, ktorý eh, boli nutení opustiť. Jej najväčšie obavy sa týkali budúcnosti jej detí. Mnohé sírske deti už prišli o 5 rokov školy eh, kvôli tejto tragédii. Príliš veľa z týchto rodín stále čaká v Grécku na to, aby Európa eh, rýchlo a plne implementovala už dohodnutý plán relokácie musíme eh, kolektívne reagovať eh, na eh, túto kolektívnu krízu, neschopnosť takto kolektívne reagovať na utečeneckú krízu viedla chaosu na hraniciach a to viedlo k strate dôvery verejnosti, schopnosť vlád zvládať situáciu, čo nahráva priamo do rúk tých, ktorí chcú urobiť z utečencov obetné baránky Dokument UNHCR Lepšia ochrana utečencov je rámcom pre novú víziu európskeho zapojenia do celosvetovej utečenskej krízy. E, to bol citát e, od e, vysokého komisára UNHCR Filipa Grandiho. Všetky tieto krízy sú hrozné, ale predovšetkým trpíme morálnou krízou. Zdá sa, že sa hýbeme, konáme a reagujeme bez akéhokoľvek morálneho kompasu, bez vízie dovolili sme už príliš dlho, aby obchodníci so strachom, nenávisťou a exklúziou hovorili čo najhlasnejšie, aby zadefinovali naše národné identity. Riešenia, ktoré navrhujú, e, nás vyzýva, aby sme zavreli oči, aby sme zavreli naše srdcia, aby sme zavreli naše hranice a nepustili nič a nikoho, kto je iný ako my E, im e, pomáhali masovo komunikačné prostriedky, ktoré sú oddané e, senzáciám a ziskom a už dávno zabudli na to, že ich povinnosťou v demokracii odhaľovať pravdu, no namiesto toho znižujú úroveň nášho občianského diskurzu. Ja som však presvedčená, že krízy v týchto e, zlých časoch nám ponúkajú jedinečnú príležitosť povstať nad naše individuálne e, strachy a čeliť týmto úlohám a problémom, aby sme videli ľudia situácie v inom svetle a pre, to potom konali inak. Žijeme v týchto časoch a musíme prevziať svoju zodpovednosť, musíme sa chopiť e, danej chvíle a nesmieme očakávať rýchle výsledky. Martin Luther King povedal, že oblúk dejín je dlhý, ale ohýba sa smerom k spravodlivosti. Musíme hľadať hlboko v nás a musíme nájsť e, opäť naše základné hodnoty, tie hodnoty, na ktorých e, bola vybudovaná táto skvelá únia koncom tej dlhej tmavej noci, ktorou bola druhá svetová vojna, Európa tak ako Fénix povstal z popola a vytvoril novú úniu. Táto únia bola vytvorená na to, aby priniesla mier, stabilitu a prosperitu svojim občanom a zároveň, aby podporovala spravodlivé delenie plodov rastu, e, právo na chránené životné prostredie a rešpektovanie kultúrnej, náboženskej, jazykovej diverzity bola založená na viere v nerozdeliteľnú a univerzálnu povahu ľudských práv, v hodnoty ľudskej dôstojnosti, demokracie, solidarity, e, slobody a rovnosti. Sloboda nie je daná, treba si ju zaslúžiť a vyžaduje si e, ustavičnú pozornosť. V roku 1976 som nasledovala svoje srdce a Eh, presťahovala som sa do Európy. Nasledovala som svoje srdca mladého Švéda. Takmer pred 25 rokmi som sa rozhodla stať občanom Európy. Aby som sa mohla zúčastniť na tomto eh, ťažkom, zložitom a pritom úžasnom dobrodružstve. Často počas mojich koncertov prichádza chvíľa, počas ktorej mám dojem, že my, diváci, a ja počujeme hudbu jedným uchom a vybruje v tom istom tóne. Eh, verím, že to miesto v nás, kde sa táto vibrácia nachádza, je to isté miesto, e, z ktorého vzýšla aj Univerzálna deklarácia ľudských práv. Musíme byť bez strachu, musíme mať odvahu pozrieť sa na toho, ktorého nazývame iným, hoci je hrozivý a iný, a povedať mu moja sestra, môj brat, moje dieťa. Nikdy neporazíme nenávisť ešte väčšou nenávisťou a nesmieme padnúť do pasce, e, v ktorej stratíme svoju ľudskosť ako prostriedku na záchranu ľudskosti. Európska únia je jedinečná vo svete. Jediná únia štátov, ktoré boli založené na túžbe už nikdy neopakovať zverstva minulosti a mať cieľ E, mier ako cieľ. My sme skvelá únia, nie preto, že naše hodnoty sú lepšie, ale preto, že naše hodnoty sú univerzálne a inkluzívne. Vo veku 60 rokov sme stále mladí, ale svet nás potrebuje teraz. Potrebujeme sme boli vodcami, ktorými môžeme a musíme teraz byť počas vrchov utečenskej krízy moje srdce sa zohrial pri pohľade na mnohých mojich európskych spoločenov, ktorí ukázali svoju súci, solidaritu a veľkorysosť utečenským rodinám. A prieskum Amnesty International v roku 2016 ukázal, že my, európske občania, sa nebojíme utečencov, E, tak ako sa ich boja naši politici. Ako veľvyslankyňa UNHCR vás žiadam, aby ste ukázali tú istú solidaritu. Solidaritu, ktorú by ste chceli pre svoju rodinu, keby ste boli donútení utiec. Nemôžem sa pozrieť do tváre trpiaceho utečenského dieťaťa bez toho, aby som e, nevidela tvár svojich detí a svojich vnukov. E, žiadam vás, aby ste prevzali spoločnú zodpovednosť so štátmi mimo nasi, našich hraníc, ktoré sú postihnuté utečenskými pohybmi, ako sú Libanon, krajiny so 4 miliónmi ľuďmi a ktorí privítali 1,5 miliónmi milióna Sýrčanov a 500 tisíc Palestínčanov a ukázali e, viac vnútornej solidarity medzi členskými štátmi. Naša e, náš súcit e, musí začať tu doma. Grécko a Taliansko znášajú obrovské bremeno. Rakúsko, Nemecko a Švedsko premiesne 70 týchto utečencov. Ako európska matka a stará matka vás žiadam, aby ste si splnili svoju povinnosť a zastupovali deti Európy a naše spoločné hodnoty. My hovoríme v divadle, že e, predstavenie musí pokračovať. Samozvaný e, otca sveta práve zahlasil, že je chorý a nemôže prísť a my musíme ísť na medzinárodné javisko a musíme urobiť to, čo je správne. Každý z nás má dôležitú úlohu. Spolu môžeme priniesť zázraky, ktoré nás vezmú od e, našich slabých stránok silným stránkam, ktoré zavedú opäť spravodlivosť, ktoré zmenia temnotu na svetlo, vojnu na mier a strach na lásku. Ešte nikdy nebolo viac v hre. Nemôžeme zlyhať, nemáme na to právo pre naše deti, pre naše uh, vnúčata. Jednoducho zlyhanie je nepriateľné. Ruka, ktorá uh, je plná, sa nikdy nevracia prázdna. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Of course you didn't expect him to invite... Istotne ste e, neočakávali, že prídem a nebudem spievať. A preto by som teraz chcela urobiť e, pár pesničiek pre deti utečencov, a sprevádzať ma bude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 sú Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. Ja som teraz rád, že môžem privítať Roberta Menaseho, rakúskeho spisovateľa, ktorý venoval celý svoj život tým, že písal Európskej únii a otázka globalizácie. Pán Menas je veľvyslancom Demokratickej charty európskeho projektu. Pán Menase, nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy, vážení páni, bolo mi opakovane povedané, že mám k dispozícii iba 10 minút. To je veľmi málo, keď to porovnáme s tým, čo všetko treba povedať. Ale 10 minút na druhej strane je aj veľmi dlhý čas, keď si uvedomíme, že už je za 5.12. Pretože európsky projekt sa momentálne nachádza na rozcestí, avšak zdá sa, že hodiny sa zastavili pretože už celé roky čítam v novinách, že je o 5 minút 12. Takže aj keď svoj príhovor dramaticky pretiahnem, tak aj 10 minút po 12 ešte stále bude tá situácia rovnaká. To iba preto, pretože napriek všetkým e, zvratom minulosti situácia vždy pokračovala nejako. To je zvyčajné. Otázkou však zostáva, či vlastne ten business as usual po zlyhaní európskeho projektu zjednotenia ešte zabezpečí mier na základe demokracie, spravodlivosti a sociálneho zabezpečenia, alebo či potom e, sa nestanú z priateľov nepriatelia a zo suverénnych občanov autoritatívne kolektívy, ktoré budú zamotané do bojov až do občianských vojen a budú bojovať aj v jednotlivých vlastných štátoch iba na to, aby si zabezpečili prístup ku kapitálu a k trhom. Zasa vám to nepravdepodobné. Keď sme úprimní, tak musíme si uvedomiť, že niektoré veci už začínajú vyzerať trochu smutne. Ale skutočne chceme dnes sa venovať takýmto smutným myšlienkam, veď predsa tu oslavujeme jubileum 60. výročia podpísania rímskych zmluv a jubilea si vyžadujú oslavu. O slavných chvíľach sa musíme chovať spokojne a nemôžeme tu robiť nejaké vojny slov, ale musíme jednoducho sa uberať cestou za floskul. Uvedomujem si, že sú tu viaceré dôvody na to, aby sme skutočne boli pyšní, ale predsa len tu je jeden problém. Ak sa spomenieme na čas, kedy sa podpísali rímske zmluvy, ak sa pozrieme na to, čo vlastne dosiahla tá zakladateľská generácia Európskej únie, tie ich úmysly, ak to skutočne chceme osláviť, tak vlastne takýmto spôsobom sa formuluje už aj radikálna kritika na súčasnom stave Európskej únie. Pretože ak sa pozrieme dozadu na tú situáciu, keď sa podpísali zmluvy, vidíme celkom jasne, čo generácia, ktorá v súčasnosti má politickú zodpovednosť, tak celá generácia čo nepochopila alebo zabudla. Inými slovami povedané, ten, kto chváli zakladateľov, musí jednoducho dedičov aj kritizovať. Pokúste sa o následovné. Spýtajte sa predstaviteľov štátov, ministrov alebo ministerky európskych členských štátov, ktorí dnes rozhodujú na Európskej rade, aké myšlienky a úmysly boli úmyslami tých, ktorí podpísali rímske zmluvy. A zistíte, že to jednoducho ani nevedia. A keď sa im to povie, tak vám povedia, čo to hovoríte, veď to je bláznostvo, to je úplná utopia. Áno, toto vám povedia a muži a ženy, ktorí dnes sú politicky zodpovední a ktorí sa považujú za pragmatíkov, pretože nemajú žiadnu víziu do budúcna a riadia tu iba krízy, ktoré vlastne pragmaticky oni vyprodukovali. Zakladateľská generácia na základe historických skúseností pozerala veľmi ďaleko do budúcna, ale v súčasnosti sa sústredíme iba na zlú súčasnosť a tento stav sa snažíme predlžiť. To je vlastne aj pôvod tej celej krízy a preto je teraz skutočne už o 5 minút 12. Kde teda e, nájdeme to bláznostvo rímskych zmluv? Čo je to vlastne tá utopia? Mám iba 10 minút, teraz pravdepodobne už iba 8 a v týchto 8 minútach by som chcel povedať to najdôležitejšie, aké to možno nebude znieť slávnostne. Potrebujem zhruba 2 minúty na to, aby sme si pripomenuli to, že čo vlastne Európska únia mala byť, pretože jej rodným listom boli rímske zmluvy. V prvej polovici 20. storočia európsky nacionalizmus viedol k dvom strašným svetovým vojnám a k takým situáciám ako aj Osvienčím. Európska civilizácia bola e, úplne zničená a museli sme sa z tejto situácie poučiť. Toto sme už nikdy nechceli dopustiť. Už táto veta, že nikdy viac, bolo vlastne slubom do väčšnosti. Otázka teda bola, ako by sa mohlo podariť takto znepriateľené národy zmieriť a zvládnuť nacionalizmus, tak aby sme mali udržateľný, mierový spôsob spolužitia na tomto kontinente, ktorý zničili dve vojny. Zakladatelia zjednotenej Európy e, mali skúsenosť, že mierové zmluvy a spolky národných štátov nemôžu zabrániť vojne. A preto oni rozvinuli tú myšlienku, že hospodárstva národných štátov prepoja tak, aby vznikol systém vzájomnej závislosti, e, respektíve partnerstvo na základe spoločných záujmov. A takýmto spôsobom sa oklieštili tie národné úmysly, ktoré sa historicky preukázali ako e, cesty, ktoré neviedli nikam, takýmto spôsobom sa to znemožňuje. Dobre, takže takto poznáme históriu, ale to je zároveň aj dôvod, prečo politické elity pravdepodobne väčšinu občanov a občianiek v európskych členských štátoch Európskej únii e, vnímajú Európsku úniu iba ako nejaké hospodárstvo, spoločenstvo, ako nejaký jednotný trh, ktorému zároveň ani nerozumejú, pretože vidia ho iba ako výhodu pre národné hospodárstva a domáce bilancie. Ale zároveň nedôverujú ani politickej únii, pretože to je ako keby systém únavy a odsudzenia ako hrozba tzv. národných suverénnych štátov, prečo vlastne aj národné záujmy teraz vlastne na tomto jednotnom vlastnom trhu majú byť chránené, napríklad vo forme ochrany národných trhov práce, čím by vlastne občania a ich politickí predstavitelia takýmto spôsobom znovu mohli upadnúť do tej pasce nacionalizmu, ktorý sme vlastne chceli zvrátiť. Zakladateľská generácia pred 60. rokmi urobila e, radikálne rozhodnutie, že nacionalizmus treba odstrániť od samých koreňov. To znamená, že treba postupne jednoducho aj preklenúť aj tú schizmu národných štátov. A táto myšlienka je veľmi dôležitá. To je to, čo si musíme za každým pripomínať, že mierový projekt Európskej únie je v podstate v jadre projektom na to, aby sme zvládli problémy s národnými štátmi. Iba mierový projekt, keď povieme to síce znie veľmi pekne a pre viacerých je to možno aj únovné, ale zároveň to začne byť veľmi zaujímavé a hneď aj pochopíme tie rozpory, ktoré tu vlastne zažívame prežívame dnes ako krízu, keď myslíme na to, že na začiatku tu bola tá konkrétna utopia, deklarovaný úmysel, že potrebujeme dlhodobý mier tým, že zvládneme národné štáty. No 6 minút. Už mi zostáva iba 6 minút. Rímske zmluvy sú rodným listom pre Európsku úniu. A táto únia má byť projektom na zvládnutie národných štátov. To treba opakovať stále a stále, pretože toto je presne to, čo politické elity v Európe ako keby zabudli, alebo jednoducho zbabelo to chcú zamlčať. Rímske zmluvy označujú v tomto zmysle vlastne aj zrod Európskeho parlamentu. Európsky parlament eh, v podstate nemal žiadne práva a možnosti na začiatku a predsa len ten zrod Európskeho parlamentu bola politická revolúcia vznikla, vzniklo prvé priamo volené nadnárodné zhromaždenie a aký zmysel má mať nadnárodné zhromaždenie, ak nie ten, že v perspektíve vlastne odstrániť národné parlamenty. To si zaslúži aplaus, už keď iba pripomeniem túto myšlienku. Jean Monnet ktorého biografiu odporúčam každému, napísal vo svojich memoároch v danej kapitole, v ktorej vlastne si spomínal tie rokovenia, ktoré viedli k rímským zmluvám, budem citovať teraz Moneho. A bola tu e, celá paleta odporov národných, ale nakoniec sme urobili spoločné, spoločnú skúsenosť národy a ich politické inštitúcie vlastne definitívne preukázali a dokázali, že ako také nebudú z dlhodobého hľadiska schopné zagarantovať mier. A od toho sme odvodili my všetko to ostatné. Politicky to, čo sa dalo urobiť hneď, a aj to, čo sa politicky dalo realizovať postupne iba v budúcnosti. To povedal Jean Monnet. A ďalej Walter Hallstein, ktorý je jeden z duchovných otcov rímskych zmluv, povedal eh, vo svojom slávnom príhovore, budem ďalej citovať Hallsteina, to, čo stále príjmame v nových vytvorených inštitúciách Európskej únie a čo tu presadzujeme cieľami a naďalej zostáva organizácia postnacionálnej Európy. Tá obrovská súčasná kríza, ktorú tu máme, vidíme aj na tom, viete si predstaviť napríklad nejakého špičkového politika nemeckého, jedného jediného. Viete si predstaviť, takého, ktorý by vlastne túto vetu nemeckého Valštajna by dokázal dnes povedať a odvážil sa to. Viete si vôbec nejakého európskeho predstaviteľa štátov alebo vlád, ktorý by takúto vetu vôbec podporil? No vidíte. A všetci vám povedia, je to úplne hlúpe, to je absolútne bláznostvo. Politické elity v súčasnosti, ktoré majú európsko-politickú zodpovednosť, takýmto spôsobom a zabudli tú európsku myšlienku alebo ju vôbec nepochopili, pretože prečo by nepovedali na rovinu, že o čo tu ide, prečo v tých slávnostných príhovoroch sa stále iba hlásia k Európe, ale nevysvetľujú ju. Prečo európske hodnoty a mierový projekt Európy v súčasnosti by mali viesť k okliešťovaniu občianských práv, vyhlasovaniu mimoriadných stavov, na účasti, prečo to má viesť k účasti na vojnách, prečo európske hodnoty e, sme znivelizovali iba na vetu, e, je to iba karikatúra a nežijeme tieto základné hodnoty. Prečo nevytvoríme postnacionálnu e, ústavu, ktorá by nás primela k tomu, aby sme vytvorili Európsku republiku? Prečo sa po teroristických útokoch zatvárame do európskych miest prečo sa skrývame do národných e, vlajek a prečo spievame národné hymny a takýmto spôsobom sa deklarujeme ako solidárni Európania. Prečo takto pokrytecky stále hovoríme, že Európa, bohužiaľ, je ťažko vysvetliteľná, pretože nemáme v súčasnosti žiadny narratív. Prečo nepovieme nahlas, že nepotrebujeme žiadny narratív hľadať, veď predsa máme takých muži ako Jean Monnet, Walter Hallstein, Jacques Delors naformulovali tento narratív. My sme to iba v každodennej práci zabudli a myšlienka európskeho projekta je zvládnutie, na, preklenutie na, nacionalizmu a preklenutie tých národných štátov, čo je také komplikované a nie e, vysvetliteľné na tejto myšlienke. Ide tu o suverenitu európskych občanov a občianiek a nie o suverenitu národností. Prečo sa to takto nedeklaruje? Prečo sa takto e, prizeráme k tomu, ako nacionalisti stále získavajú podporu? Prečo sa robia ústupky týmto nacionalistom a nie neargumentuje sa s lepšími argumentami. My jednoducho máme národnú skúsenosť, európsku skúsenosť. Tento nacionalizmus pochoval celú Európu a rozšíril strašné súženie v celej Európe. Nacionalizmus nie je nejakou peknou utópiou a už vôbec nie nejakým ľudským právom, ale to je jednoducho historický zločin. ale postnacionálny vývin európskeho projektu, hoci sa podaril iba v malých krokoch, vlastne tomuto kontinentu zabezpečil šťastie a mier, a to dlhodobo, až do tohoto zaseknutia, v tom rozpore, kde členské štáty zasa začali národné práva na suverenitu používať proti poznacionálnemu rozvoju Európy. Všetky krízy v Európe sú vlastne výsledkom produktom tohto rozporu. Nacionalizmus nie je riešením, nacionalizmus je práve tým problémom. Štefan Cvajk v roku 1913 napísal následovné. Buď porazíme nacionalizmus, alebo európska civilizácia zanikne, potopí sa. Vieme, ako ten konflikt vtedy skončil. Zakladateľi európskeho projektu po druhom 30-ročnej vojne, ktorá trvala od roku 1914 do 1945, naozaj z toho vyviedli, e, urobili, vy, poučili sa e, z toho, aké sú skúsenosti z nacionalizmu. A na to, to vraj dnes nedokážeme ľuďom vysvetliť? Samozrejme, že nie, je to naopak. Máme kompetentných úradníkov Európskej komisii, máme angažovaných poslancov tu na pôde Európskeho parlamentu. E, musíme vytvoriť prostredie aj vo verejnosti, podpor, vytvoriť podporu tohoto boja proti opätovnej nacionalizácii Európy, pretože inak e, sa dostaneme na cestu do smrti a tie kompromisy e, s týmito odporcami nás dovedú iba na cestu veľmi dlhého a bolestivého utrpenia. Rekonštrukcia európskej utopie by bolo riešením. Táto myšlienka má 60 rokov, už nás dostala pomerne ďaleko a ukázalo sa, že je to naozaj konkrétna a realistická utopia. A tá to myšlienka nás dokáže stále preniesť ešte ďalej, než čokoľvek iné, čo sa dnes prezentuje ako politický pragmatizmus. No ostávajú mi už iba 3 minúty. Viem, že aj na pôde tohoto steného parlamentu e, sú tu poslanci, ktorí sa nevníma ako európsky poslanci, ale ako zástupcovia svojich národov. Títo ľudia môžu zabraňovať ďalšiemu rozvoju európskej demokracie, ale nedokážu ten rozvoj zastaviť. A samozrejme vieme aj to, že naozaj veľmi veľa ľudí v Európe túži po obnovení suverénnych národných štátov. Európania medzi nimi sa ale nesmú s tým nechať zmiasť. E, na svete je veľmi veľa problémov, krízy, ohrozenia, fenomény, ktorým ešte nerozumieme. A veľmi veľa ľudí si myslí, že národný štát je niečo ako taký domček, kde vy v tomto dome si panujete, vy ste pánom tohoto domu a budete si panovať v vlastnom dome. Aj keby mali žiť niekde v pivnici alebo iba v dome v miestnosti pre služobníctve a nikdy by sa už nedostali na svetlo dňa, stále požiadajú, aby tá politika zastávala práve takúto, takéto riešenie, byť pánova v vlastnom dome. A žiaľ, títo ľudia si naozaj myslia, domnievajú sa, že budú potom pánmi svojho osudu a nebudú už obeťou uh, uh, histórie. Tí z vás, ktorí, tí ľudia, ktorí zbierajú hlasy týchto voličov, ich podvádzajú ešte raz, pretože uh, poznacionálny vývoj sa bude naďalej realizovať a tam už sa nebudú riešiť iba národné rozpočty. Suverenita národných štátov sa objektívne naozaj rozpúšťa. Politické, eh, eh, politický nejaký, nejaký priestor pre národné vlády je menší a menší. Prakticky solidarita ukazuje to, e, tá, národných štátov ukazuje, čo vždy bola síce fikcia. Všetky fenomény, ktoré dnes určujú náš život, sú naozaj transnacionálne. Či už je to výživovací, výživový reťazec, e, reťazec e, finančný a tak ďalej, ekologické problémy, internet, bezpečnosť a tak ďalej. Všetko, čo riešime dnes, sa šíri cez národné hranice, nezastaví sa týmito národnicami a nedá sa jednoducho takýmto spôsobom politicky e, zaškatulkovať a riadiť. A všetko, čo aj na život obohacuje, e, prečo stojí o žiť e, umenie, kultúra, veda, výmena myšlienok a inovácií, toto všetko ani nechce národné hranice, pretože národné hranice neochraňujú kultúru a ducha, naopak ich dusia. A toto sú veci, ktoré je treba povedať tým ľuďom, ktorí pochybujú, ktorí sú skeptickí, všetkým nacionalistom. Poznacionálny vývoj sa dá nakrátko zastaviť násilnými prostriedkami, ale nedá sa zniesť zo sveta. Spýtajte sa svojich voličov, a to veľmi jasne. Chceme tomuto vývoju brániť a chceme, aby zaplatila tú daň e, v podobe utrpenia naozaj veľké masy ľudí, alebo chceme E, trpieť ďalej, nejak tak nápoli to kompromisom riešiť, alebo chceme byť spolutvorcami tohoto procesu. A samozrejme, každý rozumný človek chce spolu vytvárať podmienky svojho života a nie trpieť, pretože tvorivo zasahovať do transnacionálnych procesov dokáže iba transnacionálna politika. To, dá, je, to je jasné. A je to spoločenská politika, európska politika v duchu práve otcov zakladateľov projektu Európskej únie. Európsky parlament v priebehu predchádzajúcich 60. rokov e, dosiahol mnohé dôležité víťazstva v boji s rozvojmi, e, v boji práve pre rozvoj európskej demokracie. Áno, to chceme a budeme oslavovať ale nemáme príliš veľa času na oslavy a na takúto seba spokojnosť. Po 60 rokoch som dostal iba 10 minút na svoj prejav, takže naozaj je podľa mňa fér, ak poviem, aj ani vy už nemáte príliš veľa času. Je to len ferok, vám to pripomeniem. Tak, aby naozaj sa nezrútilo to, čo budeme v najbližších dňoch oslovať. Takže dovolte, povedzme, že ešte minúta pred 12. Dovolte, aby som v tejto poslednej minúte zhrnul to, eh, v čo dúfam a čoho sa obávam. Veľmi veľa z toho, čo otcovia zakladatelia považovali za dôležité a nutné a už vtedy chceli zapísať do zmluv, vtedy ešte nebolo možné. Nebolo možné to zakotviť v zmluvách. Fiskálna únia, harmonizácia sociálnych eh, eh, systémov, spoločná migračná a utečenecká politika, rozvoj spoločného obraného spoločenstva a tak ďalej. Toto všetko bolo ešte len v móde eh, tom, že to bolo želanie ale dnes je to ešte nutnejšie než kedykoľvek predtým. A preto leží naozaj na vašich pleciach, vážené dámy a páni, vážené poslankyne a poslanci, aby ste dokázali do svojej každodennej práce zapracovať túto veľkú perspektívu, tento náhľad a využiť svoj maximálny politický tlak na to, aby ste to zorganizovali a presadili. A naozaj je to na vás, vážení európsky poslanci a poslankyne, prekonať tie deficity demokratické, ktoré v Únii máme skončí tieto nekonečné neznesiteľné rozpory, tak aby Únia naďalej bola schopná konania, tak aby pod tým netrpelo ani imič Únii. Pretože je pomerne zvláštne, že Európsky parlament, nadnárodná, parlament sa volí len na základe národných zoznamov. Chceme podporovať e, národné spoločenstvo, ale komisia sa skladá zo špičiek národných vlád. Chceme byť európskymi občanmi a občankami, ale máme na základe toho, v akom štáte ste sa narodili, vlastne ani ako Európanie nemáme rovnaké práva a šance na život. Dokonca ani, ani náš hlas neváži rovnako pri európskych voľbách. Stále máme národné pasy, aj keď sme Európania. Ak by Briti dnes mali už európske pasy, tak by mohla Európu opustiť iba britská vláda, ale nie Briti, pretože tí Európanmi boli, sú a aj nimi zostávajú a nemohli by jednoducho len tak EÚ opustiť. To všetko sú naozaj neznesiteľné rozpory, ktoré vytvárajú neproduktívne krízy, ktoré oberajú ľudí o dôveru v európsky projekt a jeho rozumnosť. E, zvládnuť tieto rozpory, ďalej rozvíjať úniu, to je úplná drobnosť, vážené dámy a páni, keď to porovnáme s tým, aké výkony priniesli e, ľudia, ktorí dokázali e, presadiť rímske zmluvy oproti tej nedôvere, ktorá vtedy panovala, oproti ducha, duchu doby, ktorý tam bol, oproti tomu, že tam bol obrovský tlak na na pomstu alebo tie tlak tých obetí, e, ktorí chceli revanš. Takže to nie sú ťažké úlohy, čo sú dnes pred nami. Vaša úloha nie je len pomerne ľahšia, ale navyše je ešte e, nutnejšia, pretože dnes umierajú posled, poslední svetkovia tej európskej katastrofy, tí, ktorí to prežili, ktorí ešte svojim životom dosvedčujú absolútnu nutnosť boja proti nacionalizmu, fašizmu a rasizmu. Ak teraz slúb, ktorý bol daný pred 60 rokmi, neobnovíme, ak európsky mierový projekt nebudeme rozvíjať ďalej, tak e, hrozí, že to heslo nikdy viac sa stane iba prázdnou floskulou. A už po 60 rokoch e, by sme porušili sľub, ktorý bol daný na veky. A tým by sme naozaj zničili budúcnosť celej epochy, e, ktorá sa mala poučiť e, z historického vývoja, ktorý nás mal e, zmeniť na veky. A nemala tam byť žiaden dátum expirácie. Tak som minul svojich 10 minút. Ale žiaľ, nestačí mi 10 minút, aby som dokázal si uctiť 60 rokov. Takže si dovolím o pár sekúnd ešte e, to pretiahnuť aby som, vás, aby som sa s vami podelil o svoje obavy. Obávam sa, že politický pragmatizmus, politická myšlienka Európskeho mm, parlamentu je tým ohrozená. Obávam sa, že napríklad e, treba s Škótom pomôžeme, e, ak by sme zradili Škótov pri snahe stať sa Európmi a naopak podporíme e, nacionalistov v Londýne, tým by sa iba posilili centrifugálne síly, odstredivé sily ktoré ohrozujú európsky jednotiaci proces. To je len taký jeden príklad toho, že mám naozaj obavy o to, že myšlienky odco zakladateľov sa, e, sa na ne zabudne. Potrebujeme E, mať naozaj právne štáto, právny štátny e, poriadok, e, aby sme mohli prosperovať do budúcnosti, aby sme mali prepojený trh a tak ďalej. Je to historická dimenzia a je teraz aj v tomto historickom, historickej perspektíve treba úplne jasne to definovať. A preto si dovolím ešte citovať Waltera Hallsteina z prejavu pri podpise rímskych mluv. A síce, nemôžeme sa obmedziť na to, rušiť tie hranice, prekonané hranice a E, zaistiť voľný pohyb osôb, tovaru a kapitálu. O mnoho viac sa musíme venovať tradičným nerovnováhám nevyváženosti medzi jednotlivými regiónmi a riešiť aj tie novoznikajúce nerovnováhy, pretože inak sa dostaneme do rozporu s cieľmi rímskych dohôd, ktorá požaduje, aby ekonomický, uh, ekonomické priepasti medzi jednotlivými oblastiami sa zmenšovali tak, aby sa zároveň ochraňovala kultúrna, kultúrna, ochraňovala kultúrna jedičnosť. A Takže je tu toto nebezpečné a to sa týka nielen e, tých e, vysoko rozvinutých regionov, ale aj tých menej rozvinutých podnikov. To znamená, ak budeme mať regionálnu politiku, vždy musíme aj v, v každej politike na tento regionálny aspekt. Tento aspekt musí byť naozaj v, e, každej našej, v každom našom snažení tak, aby sme dokázali vytvárať európsku a sociálnu politiku. Mírová únia ešte tým stále ale nebude zabezpečená. A aj keď sa to momentálne zdá nemysliteľné, že európske národy by e, navzájom sa napadli e, vojenskými spôsobmi, e, vojenskými prostriedkami, ale Mierová únia E, si svoje meno zaslúži iba vtedy, aj keď bude panovať sociálny zmier a sociálny mier na tomto kontinente, v demokratických systémoch, sloboda a tak ďalej, tak aby tam bola možnosť participácie pre všetkých európskych občanov a občianky, e, nezávisle od toho a pas, ktorej krajiny vlastnia či tá krajina je politicky alebo hospodársky významná alebo menej. A to je vlastne v jadre úloha Európskej republiky, e, vytvor, vytvoriť Európsku republiku. A to, vážne dámy a páni, je váša úloha, fascinujúca úloha. E, vy môžete z Európy urobiť a urobte z Európy svetovú politickú avantgardu. Chcete teraz oslavovať? Fajn. Tak môžeme oslavovať to, že v tomto duchu sme ochotní pokračovať a kráčať ďalej a o 10 rokov, keď bude 70. výročie rímskych zmluv, tak chceme oslavať tie e, kroky, ktoré sme potom dokázali realizovať. A čo chýba teraz ešte patetické vyjadrenia, síce nech žije Európska republika. Ďakujem vám pekne za pozornosť. A chcem naozaj veľmi srdečne, ak dovolíte ešte jednu vetu, poďakovať tlmočníkom a tlmočníčkam eh, za skvelú prácu, ktorá je naozaj zásadná preto, aby Európska únia fungovala. Ďakujem pekne. I will be very short. Budem veľmi stručný na záver tohto podujatia. ale nemôžem uzavrieť túto prvú polovicu dňa venovanému 60. výročiu podpisu rímskej zmluvy. A predtým ešte prešlo 10 rokov prípravy tejto zmluvy, ale nemôžem to uzrieť bez toho, aby som sa pozrel do budúcnosti Európy. Európa je rodisko slobody. Náš jednotný príbeh je príbeh zaangažovanosti voči slobode. Milióny Európanov zomrel pre túto slobodu, ale ešte aj dnes zomierajú tisíce Američanov pre slobodu, za to sme im vďační, ale aj Európanov pre túto slobodu. Táto sloboda sa nám vrátila vďaka Marshallovmu plánu. Naše veľké dobrodružstvo začalo pred 60 rokmi. Nebolo to jednoduché. Často sme boli sklamaní a museli sme pozastaviť počas kríz, ale nikdy sme sa nevzdali. Prekonali sme problémy, nedôveru, nedorozumenia. Vybudovali sme Európu na základe dôvery a solidarity. Spolupracovali sme pre otvornejší svet s väčšími právami, aby mnohé krajiny na našom kontinente unikli temnote diktatúry. Na to by sme mali byť hrdí. Podarilo sa nám vybudovať prosperitu, pracovné miesta a vojna, ktorá tu bola, sa stala nočnou morou minulosti. Je to skvelé miesto stretnutí, skvelé miesto obchodu, ktoré má hlboké korene. Boli sme obchodníci z Kartága, boli sme uh, um, matematici zo Syrakus, boli sme rímsky inžinieri. Civilizácia bola vybudovaná na brehoch e, morí, na ostrovoch, na kontinente. Zbohatli sme e, na základe toho, že sme spolupracovali a e, rozvíjali sme vedu, umenie. My sme tu mali staré náboženské rády. Potom tu boli veľké európske univerzity. Renesancia bola inšpirovaná vedomostiami z minulosti. Boli tí toskanskí bankári, veľkí patroni, ktorí investovali do umenia a kultúry, čiastočne preto, aby aj pritiahli pútnikov. Je to oblasť, kde máme skvelé umenie, máme vedcov, filozofov, ktorí by sa mali navzájom inšpirovať. Máme tu Vivaldiho, Bacha, Shakespearea, Moliera, všetkých spája nezlomné puto, tak ako aj Dante a Cervantesa. Nie sú iba súčasťou kultúrneho dejstva Španielska a Talianska, ale celej Európy. My sme tu znova vybudovali niečo, čo dáva obrovskú príležitosť. Európa by sa mala otvoriť mladým ľuďom. Mali by sme dať im možnosť nevzdať sa svojich snov, mali by sme im dať možnosť veriť v budúcnosť. Musíme im zaručiť možnosť a záruku, že si nájdú prácu, pretože bez práce neexistuje dôstojnosť a my predsa nemôžeme dovoliť, aby naše deti prišli o svoju dôstojnosť. A spolu to dokážeme. Európa to nie je iba euro, to nie je iba vnútorný trh. Nie je to iba bankovníctvo, nie je to iba ekonomika. Európa je o mnoho viac. Skôr ako sa e, prvý španielský e, král stal kráľom. Opýtal sa pápeža, či by sa Španiel mohol stať e, pápežom, či by mohol e, stať prípadne cisárom v Ríme. A pápež povedal, že Rím nie je mesto. Rím je modelom civilizácie. A to je pravda. Ak e, sa nás dnes budú deti pýtať, oci, mami, je Európa Brusel? Je to byrokracia v Bruseli? Je to politika banky? Myslím si, že máme právo povedať. Keď sa pozrieme do budúcnosti, nie, nie je. Európa je v prvom rade myšlienka. A je to naša civilizácia, je to naša totožnosť. Európa je naša sloboda. Európa je naša budúcnosť. A to by sme mali odozdať našim deťom. Budúcnosť plnú prosperity, mieru a slobody. Antonio.